Prvá je správa Faria, Medzinárodná správa oceánov, program pre budúcnosť oceánov v kontekste cieľov e, udržateľného rozvoja e, do roku 2030. Pán Faria, máte ako spravodajca 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení prítomný, pani komisárka oceány sú dôležitou časťou e, zemského povrchu. Je to 97 celkových zdrojov vody a je to obrovský zdroj ekonomického rastu, ale aj e, cestovného ruchu. Oceány zohrávajú významnú úlohu e, pre celosvetový rozvoj 1,33 miliardy eur e, predstavujú príjmy cez oceány. Je tam veľmi e, citlivá biodiverzita, ktorá ale poskytuje obrovské zdroje. Morské ekosystémy sa rozvíjajú, ale ich úspech e, závisí od väčšej udržateľnosti. Oceány zohrávajú významnú úlohu v klimatickom systéme, dodávajú kyslík, absorbujú vysoké percento e, CO2. Oceány sú našim najlepším slovencom proti klimatickým zmenám a tak je to aj zakotvené v Parížskej dohode, ale sú zraniteľné, pretože sú príliš lovené, príliš čerpané, dochádza ku klimatickému zhoršovaniu podmienok, e, e, voda sa skysluje, okysluje teda sa e, mení pH vody, oceánov. Keď si uvedomíme, že v roku 2050 na Zeme guli bude 9 miliard obyvateľov, bude e, zložité e, živiť e, takýto počet obyvateľov. Ak nebudeme mať zdravé oceány, potrebujeme medzinárodnú spoluprácu, a globálnu spoluprácu takto uznalo Rio plus 20 ako aj OSN vo svojej agente na udržateľný rozvoj, kde sa zadefinoval, zadefinovalo správne využívanie oceánov. Európska komisia, vysoká predstaviteľka sa vyjadrila, že otázka riadenia pre oceány, to je aj zodpovednosťou EÚ pre agendu 2030. Je potrebné e, zlepšiť e, riadenie a udržateľné využívanie oceánov. Rovnako by bolo potrebné vedecky lepšie skúmať život v oceánoch. tri dôležité oblasti pôsobenia EÚ. Udržateľný rozvoj, ekonomický rast a úloha EÚ vo svete pre morské a námorné aktivity je dôležité si uvedomiť, ako ľudská činnosť pôsobí na kvalitu oceánov. Stojí pred nami globálna výzva a členské štáty musia konať spoločne. Táto správa, o ktorej sa bude hlasovať zajtra, je podnetom a výzvou pre EÚ, aby vytvorila partnerstvo e, s hlavnými globálnymi aktérmi a aby sa dosiahla lepšia medzinárodná spolupráca. Je to dôležité aj pre naše prežitie ako e, druh Oceány sú vlastne modré srdce planéty a je potrebné, aby toto srdce ďalej bylo a preto musíme konať tak, aby sme mali ambiciózne ciele na medzinárodnej úrovni v prospech oceánov a ja dúfam, že kolegovia zajtra počas hlasovať túto správu podporia. Ideme rovno na Catch A. Pani Pieti Kajnen, minúta. First of all, I would like to... Takže predovšetkým by som chcela poďakovať kolegovi Fariovi za skvelú správu, ktorú vypracoval. Rada by som zopakovala svoje stanovisko, že EÚ musí byť v predných líniách pri vytváraní lepších medzinárodných pravidiel a taktiež záväzného dohovoru, ktorý by sa týkal viacerých oblastí. Taktiež bude treba riešiť e, e, prílišný e, rybolov v niektorých oblastiach. Je treba podporovať biodiverzitu, zachovať ju, bojovať proti prekysleniu oceánu, taktiež nasytne chemikáliami a taktiež treba rešpektovať systém preventívnej ochrany a taktiež je to otázka mikroplastov. Toto je jedna z najurgentnejších víziev. Takže tých problémov, ktoré musíme riešiť, je veľa, ale je dobré, aby komisia na tom začala pracovať čo najskôr. Ďakujeme pani Engström tiež na minútu. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem aj spravodajcovi pánu Fariovi za dobrú spoluprácu, za dobrú správu. My tu čelíme v súvislosti s našimi moriami veľkým výzvam. Toto má vplyv aj na klimatické zmeny. Je to všetko prepojenie. No a rybolov má veľkú zodpovednosť, ale sú to aj ďalšie aktivity, ktoré vo mne vyvolávajú obavy, predovšetkým ťažba e, ropy v hlbokom mori. Nevieme, k čomu to povedie. Takže je treba sa pozrieť na to, aké rozhodnutia tu padli v súvislosti s ťažbou na, e, v hlbokom mori. A je treba zaručiť dobrú budúcnosť pre budúce generácie. Je treba e, tu mať e, povinnosť zodpovednosti pre tých, ktorí sú tam aktívni a je treba robiť vždy dopadové štúdie, ktoré to všetko preskúmajú. Ďakujem teraz pani Virkunen. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Rada by som poďakovala kolegovi Fariovi za skvelú správu. Vieme, že znečistenie oceánov je obrovskou výzvou a plasty 95 plastov na svete sa použije len raz a potom sa zahodia a väčšina z týchto plastov sa dostáva do oceánov. Tony plastov skončia v oceánoch rôzne igelitky alebo aj e, plastové flaše. No a je dobré, že už sa spoplatnili igelitky, v plastové igelitky v Európe, Taktiež je treba riadne recyklovať plastové fľaše vo Fínsku. Už máme takýto dobrý príklad. Po dlhé roky sme mm, mali systém na recykláciu plastových fliaž a konkrétne 92% týchto plastových fliaž sa recykluje, tak by sa to malo zaviesť aj všade v Európe. Ďalej otázka mikroplastov v hygienických produktoch. E, tieto mikroplasty mali byť zakázané. Je potreba, aby komisia prišla s konkrétnymi krokmi. Ďakujem, pán Polčák. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ja sa chcem pripojiť k predrečníkom, čo sa týka hodnotenia krizového vývoja, ktorý môže nastať v oblasti našich morí a oceánov. Pripomínam článok 14 agendy OSN, ktorý hovorí o tom, že máme chrániť a udržateľne využívať moria a oceány. Pritom priemysel predstavuje katastrofu pre biodiverzitu a pre úroveň života v oceánoch. Taktiež chcem upozorniť na časopis Science, ktorý na začiatku tohto roka vydal veľmi veľké varovanie. Štyrikrát sa zväčšil priestor, ktorý je, sa dá označiť ako mŕtva zóna v našich oceánoch. Preto všetky sú to pobrežné oblasti. Zároveň vedci hovoria, že je možné tomuto nebezpečenstvu čeliť práve dobrou spoluprácu s tými firmami, predovšetkým s polnospodármi. Myslím si, že by sme takto mali postupovať. Taktiež otázka emisí v námornej doprave. E, tieto emisie majú stupnosť 250%, ale už bohužiaľ nemám čas. Ďakujem. Pán Hetman, vy ste sa prihlásili do spontánnej rozpravy. Takže je treba organizovať diskusiu, takže treba to dať vedieť e, e, skôr. Takže teraz bude hovoriť pán e, kolega. Ďakujem, ďakujem, pani predsednička. Prepašte, som sa prihlásil skôr. Chcem pogratulovať kolegovi tejto správe. Je dôležité, aby Európa bola aktívna v tejto oblasti správania našich oceánov, pretože musíme plniť aj cieľodržateľného rozvoja. Pokiaľ to neurobíme my, tak kto to urobí? A toto si od nás vyžaduje skutočne, e, aby sme plnili úlohu vodcov v tejto oblasti. Máme tu taktiež pokrok e, v rôznych častiach sveta, kde bol zaznamenaný. No a Myslím si, že rozhodne by sme sa nemali nechať odradiť napríklad od našej práce v oblasti recyklácie. Pokiaľ my začneme, tak nás ostatní budú nasledovať. A toto platí pre oblasť rybolovu, e, napríklad otázky plastov. Európska únia musí byť aktívna, musí začať a 28 členských štátov by malo robiť viac, než robí teraz. Ďakujem. Ďakujem teraz pán komisár Vela na záver našej diskusie. Ďakujem, pani predsednička. Vážení poslanci, predovšetkým by som chcel poďakovať spravodajcom, pánu Monterovi Dagiar a taktiež pánu Fariovi za ich skvelú prácu. Vítam správu z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu v súvislosti so správou medzinárodných oceánov a ja podporujem ciele spoločného e, oznámenia a stanovené kroky. Taktiež ďakujem všetkým za ich pripomienky do diskusie. Toto spoločné oznámenie je veľkým krokom kupredu. Je to poprvýkrát, čo komisia a vysoká predstaviteľka vydali takéto politické vyhlásenie ohľadom situácie v oblasti oceánov. V tomto znamení Európska komisia sa stáva predným globálnym aktérom v oblasti teda medzinárodného správania oceánov medzinárodná konferencia, ktorú pred tromi mesiacmi zorganizovala EÚ na Malte. Tam sme zopakovali e, našu zaangažovanosť v tejto oblasti, že chceme čeliť globálnym výzvam. Spoločné oznámenie ohľadom e, medzinárodného správania oceánov je súčasťou reakcie EÚ na e, cieľ rozvoja OSN do roku 2030, predovšetkým na cieľ rok, číslo 14 Máme tam tri prioritné oblasti a máme tam stanovené e, konkrétne kroky, ktoré majú viesť k udržateľnej situácii v oceánoch. Musíme podporovať príslušne stanovený rámec. Potrebujeme e, lepšiu spoluprácu v oblasti riadenia. Potrebujeme využívať e, diplomatické opatrenia. Ale preto to všetko je potreba spolupracovať Európska únia vyvíja potrebné úsilie na multilaterálnej, regionálnej a bilaterálnej úrovni v podobe konkrétnych programov a projektov. Rovnako tak podpora námorného multilateralizmu je strategickou prioritou pre EÚ v súlade s Európskou globálnou stratégiou pretože bezpečné a chránené oceány môžeme mať len pokiaľ budeme spolupracovať. A v tejto súvislosti vítam e, rozhodnutie z minulého mesiaca valného zhromaždenia OSN ohľadom uznesenia, e, na základe ktorého sa zvolá medzinárodná konferencia na e, báze UNCLOS ohľadom stanovenia medzinárodnej jurisdikcie v súvislosti s oceánmi, kde Európska únia bola aktívna už viacere, e, už dlhšiu dobu. No a taktiež musíme znížiť e, tlak, ktorý vedie k negatívnej situácii v našich oceánoch. Máme tu napríklad zvyšovanie hladiny oceánu, acidifikáciu, globálne oteplovanie. Toto ohrozuje biodiverzitu, ktorú musíme podporovať. Toto sa tiež vyžaduje riadne plánovanie a riadenie našich zdrojov. Taktiež treba byť aktívny na globálnej, ale aj na regionálnej úrovni. Toto je kľúčové a som veľmi rád, že taktiež podporujete túto problematiku. A okrem toho, naša nadchádzajúca stratégia o plastoch doplní náš boj proti znečisteniu oceánov. Oceány sú taktiež dôležité pre mnohé rozvíjajúce sa krajiny, lebo e, poskytujú e, jedlo, pracovné miesta aj príjem a spolupracujeme s viacerými krajinami, kde podporujeme e, udržateľný rybolov, chránime určité námorné oblasti. Taktiež je treba spolupracovať s sektorom námornej dopravy a prebiehajúce programy Eh, tie sú vo výške asi 590 eh, miliónov eur a sú teraz zakomponované do plánovacieho obdobia 2014-2020. Taktiež sme pripravení si prehlbiť naše znalosti o oceánoch. Máme tu ročne 260 miliónov eur, ktoré sú investované do výskumných projektov v morských oblastiach. Toto nám otvára nové príležitosti, ktoré by sme mali čo najlepšie využiť. Ďalším cieľom je zintenzívniť pozorovanie oceánu a vytvoriť e, globálnu námornú databázu, ktorá bola prístupná všetkým. A taktiež by sme mali podporovať e, partnerstva e, v oblasti výskumu s kľúčovými hráčmi. Taktiež je toto všetko súčasťou holistického prístupu a tento prístup je logický. Tlak, ktorému čelia oceány, nie je len globálny, ale aj e, je prepojený navzájom, rovnako ako riešenia. A európske kroky zavisia od nás, ale aj od našich medzinárodných partnerov. A v tejto súvislosti podporujeme vytváranie oceánskych partnerstiev. A toto nám prináša príležitosť riešiť spoločné výzvy a problémy. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem pán komisár. Uzatvárame